Príjemné popoludnie, milí kolegovia, je nás tu len zopár, ale myslím si, že tie témy napriek tomu sú zaujímavé. Otvoríme náš program zasadnutia bodom číslo 1, prijatie programu schôdze. Nie sú žiadne námietky, e, ale bod číslo 2. Oznámenia predsedu. Pokiaľ ide o režim tlmočenia, tak e, sú v dispozícii všetky jazyky. E, celý, celé zasadnutie bude teda prenášané aj e, na webe. Spoločné fotka a takisto aj káva a nejaká spoločenská akcia. Toto je posledné zasadnutie a všetci členovia sú pozvaní na spoločné fotografovanie 21. marca o 12. v zasadacej miestnosti 3C50, to je táto. Čiže všetci členovia a takisto aj náhradníci sú pozvaní. A potom bude organizované isté pohostenie malé z mojej strany, zo strany predsedu, o pol siedmej v reštaurácii na prízemí. Čiže je to takisto pre všetkých eh, plnohodnotných členov, ako aj pre náhradníkov bo číslo 3, schválenie zápisnice, respektíve zápisníc zo zasadnutí, ktoré sa uskutočnili v rozpeti medzi 23. a 25. júnom minulého roku, 21. 22. január tohto roku a 11. február, ďalej 16. 17. február a 16. marec Tie považujeme týmto za schválené, za predpokladu, že nie sú žiadne námietky vznesené ešte pred e, koncom dnešného zasadnutia. Zápisnica sa dneška, dnešného zasadnutia, to znamená z toho dvodňového zasadnutia, bude rozdaná všetkým poslancom e, za účelom e, jej schválenia v rámci písomného postupu. Bod číslo 4 nášho programu štandardy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov, ktoré sú zamýšľané na transplantáciu. Teraz by som rád otvoril diskusiu a dám priestor spravodajcovi, respektíve spravodajkyni, Pia Propels. Propels a jej teda odozdávam slovo, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. a ďakujem predovšetkým za to, že ste boli ochotní dať e, tento bod na e, program schôdze, aj napriek tomu, že je to jedno z posledných zasadnutí. Je dôležité, aby sme e, aby prebehla teda aspoň prvá výmena názorov, aj napriek tomu, že nie sme tu v takom početnom zastúpení, ale napriek tomu tí, čo sú tu, sú tí správni, sú tie správne osoby. Som si preto istá, že oni naozaj javia o toto veľký záujem, o túto problematiku darovanie orgánov a transplantácia samozrejme výrazným spôsobom pokročila v rámci Európskej únie. Myslím si, že asi 10 rokov dozadu je tomu, čo Európska únia schválila Amsterdamskú zmluvu, respektíve dostala isté právomoci v rámci Amsterdamskej zmluvy, pokiaľ ide o príjmanie opatrení v súvislosti s kvalitou a bezpečnosťou tkaní a orgánov. Prvá skupina sa zaoberala E, teda, ktorá bola zvolaná, sa zaoberala tkanivami a takisto krvou a bunkami. Tam dosiahla významný pokrok. E, v roku 2003-2004 boli prijaté smernice. Pokiaľ ide o orgány, bolo prijaté rozhodnutie v tom čase, že sa vyberieme inou cestou. A trvalo to troška dlhšie z dôvodu tohto rozhodnutia. Myslím si, že fakt, že darovanie orgánov a transplantácia je veľmi komplexným a citlivým problémom e, s veľkým rozdielom názorov, s výraznými rozdielmi názorov v rámci členských štátov a zrejme to spôsobuje isté spomalenie celého procesu. Európsky parlament a konkrétne e, niektorí poslanci tohto výboru, ako výboru pre verejné zdravie, vyzvali komisiu a nabádali ju, alebo sme sa pozbudzovali a znova, aby vypracovala návrhy pre spoločné pravidla a pre posilnenú európsku spoluprácu. Boli sme mimoriadne potešení z tohto dôvodu, keď e, v máji 2007 predložila komisia oznámenie v tejto súvislosti s troma cieľmi. Poprvé, návrh, že je nevyhnutné vypracovať legislatívny nástroj, ktorý sa bude zaoberať kvalitou a bezpečnosťou. Po druhé, e, to išlo, išlo o akčný plán, zvýšenú spoluprácu a výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi. A tretia vec sa týkala opatrení, ktoré mali zabrániť v obchodovaní s orgánmi, nezákonnom obchodovaní. E, myslím si, e, pán predseda, že môžeme konštatovať, že sme pracovali naozaj veľmi usilovne aj na úrovni tohto výboru, pokiaľ ide o našu reakciu vo forme uznesenia, ktoré bolo prijaté parlamentom 22. apríla minulý rok. Kolega Radamov bol spravodajcom eh, pre tento výbor v tom čase a naozaj spravil kvalitnú prácu. Takým leitmotívom, alebo hlavným motivom toho uznesenia, chcela by som vám pripomenúť, je fakt, že sme sa snažili nájsť odpoveď na výzvu zvýšenia počtu darcov, zvýšeného počtu darcov v Európe, avšak e, s prihľadnutím na bezpečnosť alebo bezpečným spôsobom. Orgány každodenne zachránujú životy ľuďom v Európe, avšak je nedostatok darcov, v dôsledku čoho bohužiaľ tisícky Európanov umierajú každoročne e, v rámci čakacích listín alebo na čakacích listinách a očakávajúc prijatie orgánov. Čiže v rámci uznesenia e, bolo zdôraznené, že Európa tu môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu. V decembri minulého roku preto komisia zverejnila svoj návrh smernice a takisto plán činnosti alebo aktivít, akčný plán. A 3. decembra skôr ako došlo k zverejneniu tejto iniciatívy, sme dostali isté informácie zo strany komisie a takisto aj zo strany expertov počas E, diskusie pri príležitosti večere tu v parlamente. A vtedy som e, naozaj privítala fakt, e, že komisia, ako sa zdalo na prvý pohľad, zakomponovala do svojho návrhu veľa parlamentných pripomienok a postrehov. Na konci decembra som bola vymenovaná, ako spra- som bola vymenovaná spravodajkyňou pre túto oblasť a tým pádom sa mi naskytla ďalšia možnosť diskutovať o návrhu komisie s mnohými zainteresovanými stranami, s vládnymi úradmi, e, s doktormi, s medicínskou obcov, s predstaviteľmi podnikateľskej sféry a európskymi inštitúciami, organizáciami. Vo všeobecnosti e, ich reakcie boli veľmi pozitívne a myslím si, že teraz nastal čas, aby sme sa zaoberali týmito návrhmi podrobnejším spôsobom, aby sme si niektoré aspekty objasnili a snažili sa ísť lepšiť tam, kde bude nevyhnutné. Možno by som mohla konštatovať aj pán predseda, že sa domnievam, že je nešťastné, a myslím si, že kolegovia budú so mnou súhlasiť, že nemáme dostatok času, aby sme celý proces rozhodovania ukončili ešte pred samotnými voľbami do parlamentu. Vymenovali sme e, spravodajkyňu pre smernicu, avšak nie e, pre oblasť akčného plánu. A to je nešťastné z môjho pohľadu, pretože to budú musieť riešiť v rámci nadchádzajúceho funkčného obdobia. Ale myslím si, že oba tieto návrhy sú previazané, pokiaľ ide o ich obsahovú stránku a je teda len na škodu, že ich nemôžeme spoločne diskutovať. Ale takto sa veci majú a musíme sa tomu prispôsobiť to je teda kontext, v rámci ktorého sme sa rozhodli, že nebudeme predkladať návrh správy, ale že jednoducho budeme viesť len istú diskusiu o takých usmerniach, usmerňovacú diskusiu na úrovni výboru a ako podkladový materiál som pripravila e, tento dokument, ktorý dúfam napomôže konštruktívnej diskusii. Dúfam, že všetci mali čas oboznámiť sa s týmto materiálom, bol preložený do všetkých jazykov a samozrejme ja vám ho približím potom ešte podrobnejšie. Chcela by som privítať fakt, že e, zahrňa e, celú škálu problémov a chce zaručiť, aby tie štruktúry, ktoré sú nevyhnutné pre zaručenie orgánov, budú e, etablované v jednotlivých štátoch a zároveň sa pokúša poskytnúť dostatočný priestor pre príslušné orgány v členských štátoch na to, aby sa postarali o realizáciu e, týchto pravidiel aj v teréne, tak povedia. Je niekoľko bodov, ktoré by som chcela s vami v rýchlosti prejsť a myslím, že sú to body, ktoré si vyžadujú isté objasnenie, respektíve ďalšiu diskusiu. Prvým z týchto bodov je, a podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme zahrnuli do uznesenia aj prvok flexibility, nakoľko to je nevyhnutná požiadavka, ktorá by podľa nás mala byť reflektovaná v smernici ako aj v uznesení. Niektoré časti návrhu, napríklad e, programy, národné programy kvality a takisto aj príloha, sú veľmi podrobné v skutku Som rada, že príloha nie je riešená postupom komitológie. Prílohu je možné neskôr aktualizovať. V prípade, že si to bude vyžadovať pokrok v oblasti medicínskej alebo isté vedecké poznatky. A takisto si myslím, že príloha obsahuje všetky zoznamy a takisto aj nevyhnutné veci, ktoré potrebujú lekári za účelom rozhodnutia či je daný orgán vhodným z pohľadu darcovstva. Viem, že u niektorých ľudí to spôsobuje isté obavy a problémy a takisto je to spojené s obavami o zvýšenej administratívnej záťaži. Možno komisia by sa k tomu mohla vyjadriť a poskytnúť nám istý jej pohľad na vec. Po druhé, podľa mňa bolo dôležité v rámci návrhu poukázať na vzťah medzi vnútroštátnymi úradmi a organizáciami pre výmenu na európskej úrovni. Myslím si, že celý ten balík právomocí, ktorý bol posunutý na národnú úroveň, je veľmi ambiciózny. V súčasnosti nemáme žiadne právomoci takéhoto typu, takéhoto charakteru. A takisto si myslím, že je veľmi dôležité zaoberať sa tým, či výmeny medzi existujúcimi národnými úradmi a bankami pre orgány e, existujú vlastne, alebo či sú etablované takéto výmeny. Po tretie ide o väzbu medzi e, touto legislatívou a inými legislatívami alebo legislatívnymi návrhmi. Berú z aj veľmi špecifickú povahu transplantovania transplantátov a takisto citlivosť e, systému čakacích listín. Myslím si, že je nevyhnutné a vhodné e, prijať isté formy výnimiek pre orgány a tie za, zakomponovať e, do smernice, na ktorej v súčasnosti pracuje môj kolega Boys, pokiaľ ide o e, cezhraničnú zdravotnú starostlivosť o pacientov. Zajtra prebehne hlasovanie v tejto otázke. Tam vidím veľa problémov potenciálne. ktoré by mohli e, mať e, taký lavinový efekt, e, pokiaľ ide aj o túto oblasť. Čiže naozaj by sme sa mali zaoberať s tými výnimkami. A ďalej je tu vymedzenie rozsahu pôsobnosti smernice. V niektorých oblastiach je to vykladané veľmi úzkým a reštitívnym spôsobom a na moju stranu prichádzalo veľa otázok, prečo vlastne celá táto vec, ktorá súvisí s orgánmi a s darcovstvom, prečo sa to nachádza mimo rozsah pôsobnosti smernice Nehovorí sa o výsledkoch po transplantácii. Ďalej sa tu odvolávame na sieť a viacero národných úradov by mohli byť súčasťou takéto siete, v rámci ktorej by dochádzalo k výmene osvedčených postupov. E, z môjho pohľadu by to mohlo byť naozaj tým hodným fórom a vhodnou inštanciou na e, diskusiu a výmenu osvedčených postupov v medicínskej oblasti a to by mohlo prispieť e, k naplneniu účelu smernice, ktorým je zlepšenie kvality a bezpečnosti orgánov pre všetkých pacientov v Európskej únii a takisto aj e, za účelom zvýšenia orgánov, ktoré sú k dispozícii. Ďalej je tu predpokladná výmena názorov ohľadom metód, e, ktoré sa týkajú e, zabraňovania odmietnutia transplantovaných orgánov. Aj o tom sme hovorili v rámci nášho uznesenia a mali by sme na to vyhradiť priestor v tomto dokumente. Pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, niektoré pojmy zrejme budú musieť byť ešte dopracované Napríklad e, definícia, ktorá sa týka orgánu, čo vlastne e, rozumieme pod e, pojmom orgán. Charakteristika orgánu a donora alebo darcu. Mohli by sme to doplniť a, a mohli by sme uviesť, že najmodernejšie poznatky, alebo teda najmodernejšie technológie, pokiaľ ide o transplantácie, tak ako je to zadefinované v článku 25, že by bolo, bolo možné zlepšiť aj e, spôsobom zaznamenanie tohto faktu. Ďalej sú tu e, darcovstva žijúcich osôb, alebo zo strany teda žijúcich osôb, darovanie orgánov. Tu by sme mali byť konkrétnejší v tomto článku. V tejto chvíli znie nasledovne. Nie je možné e, žiadať úhradu alebo odplatu za e, darovanie orgánov od žijúcej osoby. A myslím si, že toto by sme podporili tak sme to urobili aj minulý rok, keď sme hlasovali o uznesení parlamentu. Ďalej sme hovorili o tom, že členské štáty by mali mať možnosť zadefinovať podmienky, za ktorých e, je možné kompenzovať, alebo teda nejakým spôsobom uhradiť, nahradiť e, teda kompenzáciu za takéto darcovstvo. Avšak e, takáto platba musí byť obmedzená na preplatenie nákladov, alebo musí sa obmedziť len na preplatenie nákladov. A akékoľvek újmy, ktoré povedzme E, utrpí ten darca v dôsledku tohoto darcovstva. A to myslím, že musíme vyriešiť. A teraz posledný bod, e, registre a e, vystupovateľnosť. Chcel by, chcel by som hovoriť o dôležitosti práve týchto dvoch tém, najmä v súvislosti e, s bojom proti obchodovaniu s orgánmi. Mohli by sme rozmýšľať o európskom identifikačnom systéme, to je projekt, ktorý bol momentálne naštartovaný v jednej z organizácií pre výmenu orgánov. Myslím, že oni by nám s tým mohli pomôcť, poradiť a e, že ide o tému, ktorá by mala byť spomenutá aj v čase, keď budeme diskutovať o akčnom pláne. Na záver, pán predseda, e, by som sa chcel vyjadriť e, v nasledovnom zmysle. Myslím si, že smernica a akčný plán predstavujú výrazný krok vpred a môže nám pomôcť zvýšiť počet disponibilných e, darcov v Európe bezpečným spôsobom. Myslím si takisto, že túto celú tému treba e, zasadiť do takého širšieho kontextu a hovoriť aj o základnej e, príčine takýchto transplantátov. Nedávno sme tu hovorili o pracovnej skupine vo veci zdravia obličiek, ktorej ja som predsednička a tam nám povedali, že v Európe existuje nejakých 200, viac ako 200 tisíc európskych obyvateľov, ktorí potrebujú e, transplantát obličiek a okolo 10% Európanov má istú formu chronickej choroby obličiek a pokiaľ nebudeme schopní takúto chorobu čas detekovať a liečiť. Niektorí z týchto ľudí budú pravdepodobne alebo možno čo skoro potrebovať darcu orgánu. Treba teraz zdôrazniť, že práve z e, zvyšovania, e, zvyšovania povedomia e, vo veci takýchto chronických chorôb, ale aj kardiovaskulárnych chorôb, ktoré takisto tiež súvisia s transplantátmi. To sú veľmi dôležité veci. To je z mojej strany všetko, pán predseda. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na prípadné otázky kolegov. Thank you very much indeed. Uh, Ďakujem pekne. Teraz uh, by sa bežne vyjadrili tieňami spravodajcovia politických skupín. Mám na zozname pár mien, ale uh, asi ani jeden tieňový spravodajca tu nie je. Takže ak dovolíte, Namiesto toho vystúpi zastupca komisie, pani Patricia Brunko, vedúca jednotky v rámci DG Sanko. Nech sa páči. Thank you, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcela povedať, že ďakujeme pekne pani spravodajkyni za túto veľmi pozitívnu analýzu návrhu komisie vo veci kvality a bezpečnosti orgánov. Hlavné body boli zo strany pani spravodajkyne e, zdôraznené a komisia víta diskusiu v tejto veci. Všimla som si, že pani spravodajkyňa víta návrh a že si myslí, že tento návrh by mal e, ponechať dostatočnú flexibilitu členským štátom implementovať tento návrh bez toho, aby zmenili alebo ohrozili národné systémy, ak už existujú. Teda mal by nechať tú flexibilitu a ju ponecháva. Pokiaľ ide o e, tie vyjasnenia, ktoré tu boli vyžiadané, pokúsim sa zareagovať na 7 bodov, ktoré zazneli. Prvý bod. Potrebná flexibilita ale e, aj e, s, s, so zvažením toho, že možno niektoré body boli príliš detailné, najmä pokiaľ ide o národné e, projekty alebo programy kvality a bezpečnosti plus tie charakteristiky, ktoré sú v uvedené. Pokiaľ ide o národné programy kvality, myslíme si, že je veľmi dôležité mať tam tieto programy zahrnuté a dať o nich isté, možno nie detailné, ale predsa len indikácie, pokiaľ ide o to, čo sa od nich očakáva. Pretože ako pani spravodajkňa správne povedala, jedným z nepriamých, zdôrazňujem nepriamých e, cieľov, pretože e, právny základ nám neumožňuje to robiť priamým spôsobom, ale teda jeden z hlavných nepriamných e, cieľov je znižiť obchodovanie s ľudskými orgánmi. Jeden z dôležitých prvkov v tejto otázke je to, aby sme mali k dispozícii dobrý systém, ktorý sa dá kontrolovať, auditovať. Tým pádom e, komplikujeme e, situáciu potenciálnym obchodníkom s ľudskými orgánmi a o to nám ide. Prílaha, kde sa charakterizujú orgány, e, vyplýva z projektu, ktorý komisia vykonala a v ktorom boli zaangažovaní experti a ktorý odzrkadľuje súčasnú situáciu pričom eh, podľa našich informácií tieto testy už momentálne v súčasnosti sú vykonávané a sú eh, súhrnom to všetko, čo je potrebné pre eh, lekárov, ktorí majú pripraviť vyhodnotenie rizika. Nie sú to nejaké normy, štandardy, ktoré by sme pripravovali, iba hovoríme, že ak chceme mať vyhodnotenie rizika toho, či daný orgán je pre daného pacienta vhodný, toto sú tie informácie, na základe ktorej, ktorých by ste toto vyhodnotenie rizika mali vykonávať. Pokiaľ ide o vzťah medzi príslušnými orgánmi a organizáciami e, pre transplantácie. Tam sa uznáva existencia aj príslušných organizácií, aj organizácií pre transplantácie a vytvára sa tam istý vzťah medzi nimi, pričom príslušné orgány môžu delegovať transplantačným, transplantačným organizáciám isté úlohy, ktoré súvisia s darcovstvom orgánov. Potom tu bola otázka, prečo tu nie je výnimka, prečo otázka cezhraničnej mobility e, pacientov nebola tu spomenutá. Odpoveď preto, lebo náš návrh sa týka bezpečnosti a kvality orgánov, pričom, pričom konečným cieľom je možno mobilita orgánov, ale nejde o mobilitu pacientov ako takých. To je otázka, e, ktorá sa rieši v inej e, oblasti alebo v inom rámci, ktorý všetci dobre poznáte niektorých prípadoch sa e, hovorí vo vašom bode číslo 4, e, že e, rozsah je príliš e, úzky a alokácia orgánov bola stále vylúčená. Opäť hovorím, že sme tu na tej hranici medzi tým, čo je potrebné na zabezpečenie bezpečnosti pacientov a to, čo môže byť vykonané na základe súčasného právneho základu e, v rámci tohto, tohto, to, v tomto rámci a medzi tým, čo treba ponechať na členské štáty. Myslíme si, že systém alokácie orgánov je jasne otázkou subsidiarity a myslím si, že spada pod e, národné systémy jednotlivých členských štátov. Takisto som si všimla, že tu bola obava, pokiaľ ide o zamietnutie orgánov. Neviem úplne, či som pochopila, e, o čo ide, či ide o odmietnutie orgánov pre transplanty alebo zo, zo strany transplantovaného pacienta. V prvom prípade zamietnutie orgánov by bolo založené na vyhodnotení rizika ktoré som už spomenula. A pokiaľ ide o zamietnutie e, liekov, to by zase spadalo pod ramec e, farmaceutickej legislatívy a nie tohto predpisu. Takisto som si všimla e, poznámku, že niektoré definície by možno bolo vhodné vylepšiť. My sme sa snažili byť veľmi konzistentní, pokiaľ ide jednotlivé rámce a definície, ktoré sú v tomto návrhu, sú kompatibilné s definíciami, ktoré sa nachádzajú v smernici o tkanive a bunkách. Je veľmi dôležité, aby texty, ktoré sa e, príjmajú takto e, čoskôr jeden za druhým, aby boli e, aj sú to hľadiska kompatibilné. Skutočno, že charakterizácia orgánov môže byť aktualizovaná zo strany komitológie, to je jasné z článku 25 a práve preto sme to tu neopakovali. A Jednoducho sme chceli legislatívu zjednodušiť a preto sme sa chceli vyhnúť opakovaniu tých istých požiadaviek alebo možností alebo ustanovení v jednotlivých článkoch, aby sme to nekomplikovali. Bod 6. My sme si všimli, zaznamenali, e, že kompenzácia živých darcov bola tu zo strany pani spravodajkyni spomenutá. V tomto bode komisia si myslí, že nespadalo pod e, rozsah kvality a bezpečnosti orgánov nejaký, nejaký spôsobom tento bod e, rušiť, hoci bol e, zahrnutý už aj v smernici o tkanivách a bunkách nesice v pôvodnom návrhu, ale neskôr tam bol zapracovaný. Pokiaľ ide o otázku obchodovania, ako som už povedala, našim cieľom nemôže byť cieľ priamy, teda nemôžeme mať priamy cieľ toho, aby sme bojovali proti obchodovaniu, ale z hľadiska nepriamého týmto komplikujeme situáciu obchodníkom s orgánmi a preto si myslíme, že prispieme k tomu, aby sa e, znižovali, e, znižovali výskyt takéhoto obchodovania s orgánmi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak a teraz by sa možno mohol vyhlásiť, e, e, mohol by e, mohol by vystúpiť, pardon, pán Giovanni Butarelli, ktorý pracuje pre Európsky dozorný úrad pre ochranu údajov v mene pána Hastingsa. Nech sa páči, pán kolega. Thank you, Mr. Chairman. I would like to... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať vám aj Eh, pani spravodajkyni eh, za to, že EDPS má možnosť vyjadriť sa eh, k tomuto. Mali sme stanovisko 5.3. a teraz môžeme byť aj tu zúčastnení. Pán Hastings a ja veľmi pozorne sledujeme vaše diskusie a vždy sme vám k dispozícii, pokiaľ by ste to chceli prebrať ešte nejako detailnejšie. Hovoríme teda o osobných údajoch, ktoré sa týkajú živých e, osôb, aj mŕtvych osôb a častokrát ide o, ide o veľmi citlivé údaje. Spracovanie relevantných údajov e, väčšinou vychádza z, na, z národnej úrovne a tam sa už aj reguluje národnou legislatívou, ktorá implementuje Všeobecnú smernicu 95 46. A už bolo povedané, že naše stanovisko je také, že vo všeobecnosti podporujeme túto smernicu, hoci povzbudzujeme e, prijatie istých konkrétnych pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov. Niektoré e, ustanovenia v tých návrhoch by mali byť lepšie zharmonizované a zohľadniť e, účel iniciatívy, zmysel iniciatívy. Uvedomujem si, že na jednej strane je tu e, potreba nájsť dobrú rovnováhu medzi dostatočne flexibilnou smernicou, tak ako sa to ste pani spravodajkyne, a na druhej strane medzi potrebou, ktorú zdôrazňuje Európska komisia aj EDPS, implementovať detailnú politiku, ktorá sa týka aspoň niektorých otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ ide o otázku anonymity, dôvernosti, bezpečnosti údajov, tam je silná potreba, existuje silná potreba prijať jasné, jednoznačné a špecifické pravidla, špecifický rámec. Hovoríme tu o špecifických formuláciách, ktoré e, majú konkrétny špecifický význam. Ako sme E, spomenuli už v tej tlačovej správe z 5.3., ktorá je uvedená na našej web stránke, ochrana údajov nie je dôvodom, prečo by ste nemohli vykonávať e, rýchlu e, transplantáciu orgánov. Práve naopak, ochrana údajov je spojencom vylepšenia, zvýšenia kvality informácií, transparentnosti, disponibility informácií. A niektoré z našich pripomienok, ktoré sa nachádzajú v našom stanovisku z 5.3., sú e, v prospech skôr k preformulovaniu istých vied a nie k zmene obsahu ako takého. Takisto navrhujeme posilnenie všeobecnej úrovne bezpečnosti, tak aby táto zahrňala v smernici alebo aby v smernici boli zahrnuté isté odkazy na špecifické bezpečnostné opatrenia, logging, um, ehm, kodovanie, analýza rizika, ehm, nezávislé audity a tak ďalej. Takisto e, tu máme istú potrebu pozerať sa smerom do budúcna a zohľadniť e, rôzne úrovne, rôzne možnosti, pokiaľ ide o anonymizáciu údajov, respektíve pseudoanonymizáciu údajov a informácií. Najmä hovorím o súvislosti s rozvojom nových technológií. Sme radi, že tento návrh obsahuje odkaz na potrebu konzultovať e, tie otázky s národnými orgánmi pre ochranu údajov, najmä pokiaľ ide o prevádzanie údajov do tretich krajín. Je to takisto odkaz, ktorý je veľmi dôležitý v tomto návrhu, a to síce článok 18, odsek 2, písmeno F. Ide o to, že sa vyjadrujeme v prospech e, príslušných orgánov a národných orgánov veci ochranu ochrany osobných údajov. Je to veľmi dôležité pravidlo, pretože ako môžete vidieť lepšie, teda pardon, e, orgány pre ochranu osobných údajov e, majú naďalej právomoci, pokiaľ ide o predbežnú kontrolu istých osobných údajov alebo pokiaľ ide o povolovanie niektorých spôsobov procesov ďalší bod, a teraz už uh, budem pomaly končiť, pán predseda, teda ďalší bod, ktorý je podľa nás veľmi dôležitý, sa týka mm, politiky vo veci prístupu, alebo prístupovej politiky, teda jednotlivé možnosti prístupu, jednotlivé scenáre prístupu, ale hlavný náš obsah, e, obsah našej pripomienky sa týka vystupovateľnosti a anonymity. Uvedomujeme si, že cieľom návrhu je zabezpečiť lepšiu úroveň vystopovateľnosti informácií, aby sme mali e, úspešný systém identifikácie darcov. Každé e, darcovstvo, e, každý orgán, všetko by malo byť vystopovateľné. Čiže je tu istá nejednoznačnosť v niektorých výrazoch, pretože anonymnosť v zmysle smernice 9546 znamená, že údaje ani osoby nie sú identifikovateľné. Tu asi hovoríme o dôvernosti a hovoríme o, o tom, že niektoré informácie sú tajné, dôverné, pokiaľ ide do darcu, ale nie je to to isté ako plná anonymnosť. To sú dve odlišné veci. A vy nájdete aj v stanovisku EDPS isté návrhy, ktoré sa týkajú e, niektorých e, úvodných ustanovení, takisto niektorých článkov a samozrejme vždy sme vám k dispozícii a radi vám e, aj do budúcna poskytneme naše stanoviska. To je moje strany všetko. Thank you very much indeed. Uh, Ďakujem vám veľmi pekne. Vidím, že teraz prišiel tenový spravodajca, pani Martinez. E, prosím, aby sa ujala slova. Ďakujem pekne a ďakujem aj pani Brepols za dokument, ktorý pripravila. Plne súhlasím s ňou e, v tom, čo hovorí. Už sme spolupracovali na tieto e, téme aj v minulosti a viem veľmi dobre, že pani spravodajkyňa e, má k tomuto veľa informácií, vykonala veľa práce. Ako som povedala, jej dokument je, je dobrý. Myslím, že všetci súhlasíme s cieľmi tejto smernice, teda zvýšiť disponibilitu orgánov, zlepšiť bezpečnosť transplantácií a vykonať tento systém transplantácií mm, lepší pre tých, ktorí ho potrebujú. A pokiaľ ide o tie opatrenie, ktoré sa tu navrhujú, teda e, o vytvorenie jednej alebo viacerých, e, e jedného alebo viacerých orgánov na národnej úrovni, E, potom otázka schváľovania, e, získavania orgánov. To všetko sú veci, ktoré sú veľmi dôležité, veľmi pozitívne. A takisto aj to, aby tu bol istý systém vystopovateľnosti, ten by takisto oveľa viac bezpečnosti priniesol a to isté platí aj o tých inšpekčných štruktúrach, pretože nielen tu máme úlohu e, vylepšiť tieto otázky, ale zároveň chceme aby aj z hľadiska časového eh, boli, boli správne riešené. Takisto si myslím, veľmi, že je veľmi dôležité, aby sme chránili darcov, aby sme eh, aby to nebolo teda tak, eh, že by ľudia vedeli, ktorí to sú tí darcovia, aby to teda boli anonimní darcovia, s tým takisto súhlasím. A takisto súhlasím Eh, vo všetkých eh, veciach, so všetkými opatreniami, ktoré pani Brepos navrhuje, so všetkými, ktoré sa nachádzajú v, tejto, v tomto návrhe, eh, so všetkým, čo aj komisia navrhuje. Neviem, či to ešte spravíme počas tohto volebného obdobia alebo až počas toho ďalšieho, ale v každom prípade opakujem, že plne súhlasím so všetkým, čo pani spravodajkyňa povedala. Ešte je tu potom jedna vec, kde, kde asi súhlasím, ale možno, že tam je nejaký problém s prekladom. A to síce pani spravodajkyňa dobre vie, že v Európe nemáme spoločné normy, pokiaľ ide o bezpečnosť a kvalitu orgánov na transplantáciu. A takisto sú tu e, rozdiely, pokiaľ ide o počet transplantátov z jednej krajiny do druhej, tam sú veľké rozdiely. A zajtra budeme hlasovať o smernici, ktorá e, hovorí, v ktorej sa spomína že ide o cezhraničné zdravie, otázky cezhraničného zdravia. Ja sa chcem spýtať špecificky pani Brepols, či súhlasí s tým, že e, by v tejto smernice, ktoré budeme hlasovať, sa mala spomínať e, teda, teda či by sa tam mali spomínať tieto rozdiely, ktoré v tejto veci existujú v rámci Európy, pretože sú tu veľké rozdiely a tie e, znamenajú, že eh, by sme situáciu mohli ešte zhoršiť, pokiaľ tu nebude v smernici eh, daná výnimka z toho, že eh, transplantáty nebudú zahrnuté. Takže neviem, či som to správne pochopila, to, čo povedala pani Brepos, alebo, alebo nie, ale toto bol asi jediný bod, ktorý z celej správy e, vo mne vytvára isté, isté otázky, tú neistotu. Ďakujem. Gracias. Thank you very much indeed. Ďakujem vám veľmi pekne. Uh, profesor Andrejus, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni za veľmi dobre pripravenú správu, pretože každá smernica, ktorá nám pomôže dosiahnuť spoločné ciele, a je, táto je jedno z nich, e, e, ide o zlepšenie bezpečnosti pri transportácii orgánov, je vhodná. Musíme e, si uvedomiť, že tu nie je len o kvalitu a e, bezpečnosť e, e usmernení o transplantácii orgánov, ale dôležité je, aby e, aj členské štáty mohli implementovať e, tieto ustanovenia. Chcem spomenať e, jednu udalosť, kde mladý muž v Lotyšsku spáchal sebevraždu a bolo to preto, lebo nedostal prislúbenú pečeň, ktorá, ktorá sa k nedostala pre nedostatok financií, ktoré mali potom ísť do jedného členského štátu. Ja preto chcem požiadať o objasnenie e, zo strany spravodajkne, do akej miery v príprave tohto dokumentu sme využívali existujúce normy medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú transplantáciou, myslím tu na Radu Európy, ktorá už má dohovor v roku 1997 Ehm, ide tam o ľudské práva a ehm, medicínu bol tam dodatok, ktorý sa venoval špecificky transplantácii. Pracoval som v tej inštitúcii a spomínam si, že sme mali veľmi dlhé prípravné obdobie na prípravu tohto dokumentu. Mali sme tam príspevky e, od expertov zo všetkých členských štátov a to bol e, veľmi pomalý postup Ehm, a preto by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme znavývali koleso. A to aj preto, že Európska únia dostala pozvanie, aby sa pripojila k tomuto dohovoru. 9 z nových členských e, štátov EÚ už podpísali tento dohovor um, okrem Malty. Ale nie všetky členské štáty podpísali tento dohovor a nepodporili ten špecifický dodatok. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitý dokument, ktorý je vedeckou e, analýzou a to by sa malo odrážať v dokumente, na ktorom my pracujeme a ja to tu nevidím. Ďakujem, pán e, profesor Andrejevs. Hlási sa ešte niekto slovo? Nie je to tak? Keďže to nie je tak, tak odozdávam slovo pani Brepos, eh, aby povedal svoje záverečné poznámky. Ďakujem eh, pani Gurkov z komisie a pánovi Brutaliu z Úradu pre ochranu dát a tiež eh, kolegom, ktorí prehovorili. Chcem zodpovedať e, na to, čo povedal pán, pani Brukos. Keď hovorila o o problémoch a, a, a dodatkoch k cieľom smernice, pokiaľ ide o zamietnutie transplantového orgánu, e, tam sme požiadali niektorých ľudí, aby sa pozreli na metódy, ktoré sa už používajú zo strany lekárov, aby predchádzali e, odmietnutiu e, orgánov e, zo strany osôb, ktoré ich dostávajú. Pokiaľ ide o samotné, samotné orgány, tak to sa pokrýva farmaceutickou legislatívou. Možno sme sa dobre neporozumeli a možno ešte budeme musieť spolu o tom hovoriť. Ehm, na to, čo povedal pán Buterli, tam by som eh, mal ešte niekoľko otázok, ktoré by som chcela položiť. Vo svojom dokumente hovorí o dvojznačnostiach medzi anonimitou a vystupovateľnosťou e, e, je ťažké to zmieriť. E, možno by sme o tom mali povedať niečo viac v správe, lebo ja si myslím, že anonimita mm, má byť predovšetkým, pokiaľ ide o donora, o, o darcu a, a orgán teda nejde o, o, o úrady, ktoré sú zapojené do celého procesu. Preto hovoríme o anonimite. My chceme zabezpečiť, aby sa orgány dali vystupovať. Preto budem trošku opatrnejšia v používaní jednotlivých výrazov. Keď hovoríme o vystupovateľnosti zo strany úradov, tak e, máme pocit, že musí byť zachovaná absolútna anonimita medzi e, darcom a príjemcom tiež e, mi poslal e, e, odkaz, e, kde sa dotýka odseku 21 a tam navrhuje, aby sme pri vystupovateľnosti e, zavedli nejaký systém nepriamej identifikovateľnosti, ale ja tomu nerozumiem, čo tým myslí. Možno by nám mohol o tom povedať niečo viac. A po tretie, vo svojom liste hovorí o potrebe e, identifikovateľnosti príjemcu. Ale pani Brunko z komisie povedala, že pridelovanie nie je cieľom tejto smernice a identifikovateľnosť príjemcu nie je niečo, čo by malo byť predmetom nášho záujmu. Eh, ďakujem pani Sarnosa eh, za vašu podporu a za vaše dodatočné poznámky. To, čo ste povedali, pokiaľ ide o hlasovanie zajtra, o, o smernici o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ja si myslím, že ďalší kolegovia tiež o to prejavovali záujem ja som požiadala pána Bojsa, E, spravodajcu, aby orgán vypustil z e, rozsahu posobnosti tejto smernice a to sa pokrie kompromisným návrhom. E, a dúfam, že zajtra budeme môcť ten kompromisný návrh podporiť a tým vyriešime jeden z problémov. Tiež chcem poďakovať pánovi Andrejevsovi za veľmi zaujímavý príspevok do diskusie, najmä pokiaľ ide o dokument Rady Európy. Pokiaľ som správne informovaná, eh, v preambule nie je odkaz na tento dokument eh, Rady Európy, ale myslím, že keď budeme postupovať ďalej, tak by sme mohli urobiť odkazy na všetky dokumenty a informácie, ktoré by mohli byť užitočné pre tento postup. a dúfam, že si to budeme môcť e, všimnúť podrobnejšie a prediskutovať to. E, ďakujem vám ešte raz všetkým za vaše príspevky a dúfam, že e, neskôr budeme mať, môcť mať ďalšiu diskusiu na tú tému. Ďakujem. A k tomu dobre rozumiem. Pánovi butarovi ste položili nejaké otázky. Chcete, aby, aby ich zodpovedal hneď teraz alebo neskôr? Čomu dávate prednosť? Máme dostatok času. Tak, pán Butureli, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Naplno dielam a súhlasím s poznámkami spravodajkyne pokiaľ ide o bezpečnosť a dôvernosť e, relevantných informácií medzi e, jednotlivými stranami, teda darcom a príjemcom a tiež plná vystupovateľnosť a prístup k relevantným údajom pre kompetentné e, úrady v, aj to aj v oblasti potrebnej kontroly. Práve preto navrhujeme vyškrtnutie z jedného, člán, jedného z článkov návrhu konkrétne článok 17, pretože tento článok, žiaľ, hovorí o anonymizácia, anonymizácii. Ja už som skôr povedal, že tieto údaje sú pokryté smernicou 95-46. Táto smernica zreteľne počiarkuje rozdiel medzi informáciami, ktoré majú vzťah k identifikácii fyzických osôb a na druhej strane informácie, ktoré sa majú považovať za anonymné. Ale tu nenakladáme s naozaj anonymnými informáciami. To, čo tu potrebujeme, je zvýšiť a harmonizovať opatrenia na národnej úrovni na zabezpečenie prísnejšej dôvernosti a politiky dôvernosti. ale nemalo by sa to, aby sme vytvorili prekážky pre relevantné orgány, pokiaľ ide o ich prístup k informáciám. Ide tiež o to, aby sme eh, zvali eh, o zdravotný stav eh, darcov a príjemcov. Takže vystopovateľnosť to je pojem, ktorý je v konflikte so skutočnou anonymitou. Preto tu nenavrhujeme zníženie úrovne ochrany dát, ale naopak podporujeme to, ten signál, ktorý prichádza zo strany návrhu, totiž plný a rýchly tok dát, informácií, ktoré treba chrániť. K druhej otázke, pán predseda. Poznámka, ktorá e, sa tu spomenula, hovorí o jednom z rôznych eh, kodifikačných opatrení, pokiaľ ide o prístup k informáciám. Ide tu o rôzne stupne eh, prístupu k informáciám s rôznymi opatreniami. Napríklad napríklad prostredníctvom kľúča alebo iného kódovacieho systému. E, mali by sme prijať európsky kódovací systém a potom sa plný prístup ku kodovaným dátam bude zvažovať len vtedy, keď to bude relevantné, teda v prípade kontroly. A to je dôvod, prečo sme navrhli, aby sme sa pozreli aj do budúcnosti, aby sme zvážili aj nové e, technológie, nielen pokiaľ ide o šifrovanie, ale aj pokiaľ ide o alternatívne systémy pre šifrovanie informácií a o zabezpečenie prvého prístupu, plného prístupu k informáciám, keď to bude relevantné. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Takže týmto ukončujeme tento bod. A prejdeme k bodu 5, to je ústná otázka číslo 2009-03 o výživových profiloch. Uh, I would like to give the floor to uh, uh Ms. Auken, uh, Chcem ozvať slovo pani Auken, ktorá e, nahradza pani Sato asi. Ďakujem, pán predseda, a hovorím e, v mene pani Satu Hasi, ktorá tu nemôže prítomná. Nie sme veľmi spokojní s tým, že sme zo strany komisie ešte stále nedostali návrh o tom, ako budú vyzerať teraz úpravy pre potraviny a nutričné profily. Už v januári by sme boli niečom radi mali pred sebou, ale ani sme nedostali. Preto sa chcem opýtať komisie, či je to pravda, že sa pripravuje návrh, ten by mal prísť zo strany Barroza ale ešte ho nedostal e, predseda parlamentu, e, pán Pötering, ale išlo to priamo predsedovi EPP, ale to sa takto nerobí, takto sa informácie neposielajú. E, je tu oznámenie zo strany priemyslu v oblasti potravín, tí sa dali do kontaktu s komisie, a oni žiadali, aby sa z tohto nariadenia vyňali základné potraviny, teda chlieb, mlieko a ďalšie. Ale myslím, že tam hovorili aj o cukre, o tukoch. Nás by naozaj zaujímalo, že či tu ide o výnimku či sa to takto naozaj spomína. A potom tretia otázka. Ide o hraničné hodnoty. Prenikli tu isté chýry, že napríklad produkt, ktorý má 25 gramov cukru na 100 gramov produktu je ešte zdravý E, radi by sme teda počuli, nechceme zakazovať e, potraviny, ale naozaj sa chceme postarať o to, aby spotrebitelia dostávali dôveryhodné, správne a, a, a čestné informácie. A preto chcem komisiu požiadať, aby na to odpovedala, kedy to dostaneme, potom, či je pravda, že e, sa uvažuje o výnimke pre základné potraviny a potom, či sa e, nariadenia tak e, zrieďujú a zjednodušujú, že potrebitelia potom naozaj nevedia, čo v skutočnosti je v potravinách obsiahnuté. Ďakujem pekne. Zástupca komisie ktorého tu máme, ktorý je pripravený zodpovedať. Marcel Baturakis, predpokladám, že som to správne povedal. Nech sa páči, máte slovo a potom otvorím výmenu názorov. Thank you, uh, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj cteným poslancom za otázky, ktoré boli položené smerom na komisiu. Služby, alebo respektíve útvary komisie už pracovali na e, príprave vykonávacích nariadení e, pre stanovovanie nutričných profilov od vstúpenia do platnosti nariadenia o nárokov, pokiaľ ide o zdravotné a nutričné ukazovatele. Už istý čas na tom pracujú a v tejto súvislosti prvým krokom bola požiadavka komisie e, o stanovisko zo strany Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín, a toto sa udialo v januári 2008. Od toho obdobia komisia uskutočnila viacero stretnutí s členskými štátmi a takisto so zainteresovanými stranami, v rámci ktorých eh, diskutovala o potenciálnych schémach nutričných profilov a overovala ich realizovateľnosť a proporcionalitu a takisto brala do úvahy kritéria, ktoré sú stanovené v nariadení Témou bola, e, respektíve téma bola predmetom mnohých e, pripomienok a reakcií, ako už bolo spomenuté, e, výrazným spôsobom pritiahla aj pozornosť politikov na najvyššej úrovni. Diskusie ešte stále prebiehajú v rámci komisie a jej útvarov konkrétnych, v dôsledku čoho návrhy opatrení nie sú ešte pripravené na predloženie Eh, pre analýzu Európskemu parlamentu pred júnovými voľbami. To znamená eh, pred eh, vlastne tým, ako zaujme svoje miesto nový parlament. Komisia predloží návrh, ktorý bude zvažovať dôležitú úlohu istých potravín, respektíve kategórií potravín z pohľadu ich dôležitých prvkov a teraz z toho pohľadu, ako sa podielajú na celkovej výživovej kompozícii. V rámci tohto kontextu a takisto aj s prihľadnutím na možnosť mať isté výnimky eh, jedla alebo potraviny typu eh, ovocia, eh, zeleniny, ryby, mlieka, vajec a tradičných chlebov budú vylúčené v tejto chvíli z rozsahu pôsobnosti nutričných profilov Okrem toho pre isté kategórie spracovaných potravín, ako sú napríklad mesové produkty a syry, pretože tu by sme mali rozlišovať eh, medzi mesom ako takým eh, o svojej čerstvej podobe a mesovými eh, produktami spracovanými. Pre takéto produkty, teda ako sú mesa a syry, bude im venovaná špeciálna pozornosť, tak aby sme zaručili, že tradičné produkty v rámci týchto kategórií budú môcť aj naďalej si nárokovať istým spôsobom svoje, svoje miestne na trhu bez toho, aby museli byť stanované ich nutričné profily. Takýmto spôsobom, pán predseda, e, sa tie nutričné profily budú viac sústrediť na spracované e, produkty, ktoré tvoria výraznú súčasť e, výživy, alebo teda jedálnička, a tam, kde je aj väčší priestor e, na a na úpravy zo strany sektora. Z tohto vyplynú aj isté inovatívne produkty a samozrejme to bude na prospech spotrebiteľom. Komisia sa domnieva, že princíp nutričných profilov, ktorý bol predmetom diskusie pomerne zdlhavej a ktorý je súčasťou nariadenia, ktoré bolo prijané Európskym parlamentom a radou, je veľmi dôležité preto sa bude snažiť e, o e, predloženie návrhov opatrení, ktoré budú v súlade s kritériami stanovenými v nariadení a ktoré budú takisto aj proporčné, pričom budú zohľadnené ciele toho opatrenia a potenciálne účinky na sektor. Musím poukázať, pán predseda, na to, že nutričné profily nie je možné komunikovať ako také e, smerom na spotrebiteľov komunikácia smerom na spotrebiteľov, pokiaľ ide o e, nutričnú hodnotu alebo vyživovú hodnotu konkrétneho produktu, väčšinou prebieha takáto komunikácia prostredníctvom označovania o výživových hodnotách a toto pokrýva iný e, návrh a sú to informácie o potravinách pre spotrebiteľov, ktoré budú predmetom ďalších úvah nového parlamentu po tom, e, čo by malo prebehnúť prvé čítanie v rámci ešte tohto funkčného obdobia tohto parlamentu. To je teda dôležité objasnenie, pretože spotrebitelia nebudú vidieť samotný nutričný profil, nebudú sa s ním oboznámiť. E, o čo ide pri tých nutričných profiloch? Ide o to, aby sme umožnili e, niektorým produktom, aby znášali nároky, čo je dôležitý prvok aj v rámci označovania, ale nie je to samo o sebe tým principiálnym cieľom, tým hlavným cieľom, pokiaľ ide o komunikovanie e, celej škály výživových charakteristík konkrétnej potraviny. Pokiaľ ide pán predseda o otázku e, v súvislosti s listom, ktorý bol adresovaný predsedom Barozom, nie som v pozícii, aby som sa vyjadril k tomu, prečo a za, prečo, z akého dôvodu došlo vlastne k takémuto listu. Dúfam, že to chápete. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dve mená mám na zozname. Pani Korbe a pani Rodberend. Nech sa páči. Eh, eh, eh, Ďakujem, pán predseda. No, ďakujem pani Sorobeskakty. Plne podporujem eh, ich eh, podnet a ďakujem aj za odpoveď komisii, ale myslím si, že mám nejaké následné otázky, ktoré by som sa chcela spýtať najskôr k tomu politickému procesu. Niekoľko rokov dozadu sme prijali všeobecnú legislatívu, ktorá sa týkala potravín. To je veľmi dôležité. A jedna z tém, ktoré zaznievali vtedy pri e, diskusii o potravinách, o ich bezpečnosti a kvalite, bolo, že musíme pristupovať k celej veci racionálnejším spôsobom. Bez toho, aby to bolo potvrdené nejakými politickými záujmami. Samozrejme, potraviny vždy v sebe zahrňali isté emócie, respektíve táto téma, preto to bolo veľmi dôležité, že sa nám podarilo vytvoriť alebo zriadiť teda agentúru EFSA na bez, kontrolu bezpečnosti potravín. Avšak pokiaľ ide o, teraz, o nutričné profily, opäť dochádza k istému vyhrocovaniu e, tých emócií a zdá sa, že to siaha až na najvyššie politické špičky. Zdá sa, že pán Barozo sa takisto dostáva do tejto diskusie. Nedo, ne, nesprávnym smerom, úplne nesprávnym smerom. Prečo to neponecháme pre ten úrad pre bezpečnosť potravín, pre EFSU? E, to je primárnym cieľom vlastne, na to bola zriadená táto organizácia. Ona by nám umožnila zistiť a stanoviť nutričné profily úplne na racionálnej báze, bez toho, aby sme celú vec e, obrátili na e, nejaký politický lobizmus. Myslím, že tam sa vydáme úplne nesprávnou cestou. Po druhé, veľmi pozorne som počúvala otázky a odpovede v súvislosti s výnimkami pre vajcia, mlieko, a meso a ryby. Hlavne teda tradičné produkty. Úprimne povedané, myslím si, že dôležitým je, aby sme si uvedomili, že je potrebné mať nutričné profily a dôvod, prečo ich potrebujeme, je jednoducho z dôvodu zabranenia e, milných e, nárokov alebo milných teda tvrdení v oblasti zdravia, pokiaľ ide o potraviny ktoré sami o sebe nie sú teda zdravé. Ak si to uvedomíme, ak nebudeme strácať e, z očí nakoniec tú loptu, budeme sa sústrediť, nakoľko je tak veľa tradičných e, produktov, ktoré požívajú výnimku z pohľadu požiadaviek e, nutričných profilov, potom je len ťažké z ich strany očakávať nejaké tvrdenia v oblasti ich, ich zdravotných dopadov. Domnieva sa komisia podobne, je to tak, že vajcia, mlieko a podobné produkty, ktoré požívajú výnimku, nemôžu obsahovať žiadne e, tvrdenia z pohľadu ich zdravotného dopadu. E, posledná otázka, pokiaľ ide o nutričné profily. E, všimla som si, že nie sú uvádzané v oznámení smerom na spotrebiteľov. Ja by som povedal, že to je škoda, lebo sme sa veľa dozvedeli sú tu isté minimálne zdravotné štandardy, ktoré platia pre všetky produkty a naozaj by sme s tým mali niečo spraviť, aj pokiaľ ide o komunikáciu smerom na spotrebiteľov. Mali by sme poskytnúť dobré kvalitné informácie ohľadom minimálnej kvality, ktorú musí splňať eh, jedlo alebo potraviny, ktoré jedia. A myslím si, že by sme mali zohrávať aktívnejšiu úlohu v rámci tejto komunikácie, tohto oznámenia a malo by to byť súčasťou našej diskusie o nutričných profiloch. To sú moje otázky a ďakujem za prezentáciu. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne, Dagmar Berend. Nech sa páči. Dank. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa ešte vrátiť k tomu, prečo vlastne sme pristúpili k takejto legislatíve. Tá legislatíva vychádzala, alebo legislatívna iniciatíva vychádzala z toho, aby sme sa bavili o nutričných profiloch tak ako povedal kolegyňa predo mnou, nejde vlastne o pravdivosť tých tvrdení e, zdravotných, zdravotných. Tie musia byť pravdivé, ale tým kľúčovým bodom celého tohto legislatívneho konania bol, to bolo niečo iné. Ak sa mi podarí vedecky dokázať, že môj produkt, produkt e, napríklad e, nejakým spôsobom funguje v, alebo je pozitívny pri boji proti nejakým kardiovaskulárnym chorobám alebo je, má dobré účinky z pohľadu znižovania cholesterolu. Ak toto všetko pasuje a ak 100% sa dá vedecky dokázať, že takéto vlastnosti e, konkrétny produkt má, tak potom môžem takéto tvrdenie, takýto nárok, nemôžem ho teda vzniesť, v prípade, že e, je tam prekročená istá hranica povolená, povedzme, tukov alebo cukrov. To bol ten princíp. Tam nešlo vôbec o to, či je pravdivé to tvrdenie z pohľadu zdravotných charakteristík. To musí e, byť v poriadku. A ja som sa stotožňovala s komisiou, pokiaľ ide o, povedzme, E, všeobecné vyjadrenia typu, že Kamil, Kamilkovič aj má ukludňujúci účinok, alebo tak to môže byť. Vtedy, e, keď e, sa diskutovala otázka nutričných profilov, nebola som tam s pánmi z komisie, pretože, a preto som nepochopila celkom tie väzby a tie prepojenia. Dod, dodnes ich nechápem a naozaj dodnes nerozumiem, kto a akým spôsobom chce stanovať tieto nutričné profily. A k tomu musím ešte raz povedať, že EFSA nebolo zriadené táto agentúra e, z dôvodu týchto nutričných profilov. Išlo vyslovene o to, aby bola ďalšia agentúra na svete. Buďme úprimní. A čo celé roky robila EFSA, táto agentúra pre bezpečnosť potravín, vlastne sa to dialo všetko v takom pod rúškom tmy ale veľmi dobre si spomínam, že úplne prvý riaditeľ, ktorý bol v rámci EFSI, ktorý tam pôsobil, sedel tu na pred nami v parlamente a na otázku smerom na jeho osobu, ako to budete robiť, ako budete stanovať nutričné profily, on povedal tu na, na verejnom zasadnutí výboru, v prípade, že bude na nás delegovaná takáto otáz- úloha, tak to budeme riešiť. A to bolo pred 6-7 rokmi. A určite nový riaditeľ sa ponasnaží viac, ako to robil pán Podža, teda nová riaditeľka, ale aj nad, je to aj na ňu príliš veľa ja sa to snažím nejak intelektuálne si to rozanalizovať a pochopiť. Majú asi 200 rozdielných e, potravín, ktoré obsahujú rozličné úrovne e, miery, teda ktoré obsahujú rozličnú úroveň e, cukrov a aký je ten správny pomer, povedzme, toho, takýchto zložiek v týchto potravinách. Ako, ako sa to stanoví? Stanoví sa to na základe technických nejakých možností? E, tie sú naozaj nastaviteľné pomerne vysoko, môže to byť až 0% obsahu. E, pokiaľ ide o veľa vecí, tak e, tam sa stotožňujem s tým, čo praví DG Sanko aj kolegovia a myslím si, že už pomerne dlho sa niektoré veci reflektujú v niektorých legislatívnych iniciatívach, ale v tejto oblasti to nie je v poriadku, tá legislatíva, čo sa deje. A tam sa často vypomstia tie chyby, ktoré spáchame spamätám si vtedejšieho komisára Belna, e, dva, ktorý tesne po zverejnení novej legislatívy musel e, predložiť e, dokument, ktorý mal za úlohu vysvetliť vlastne svoj, svoj vlastnú iniciatívu, svoju vlastnú smernicu. Ja ako právnička tvrdím, že sa to dá robiť aj lepšie. Ale toto sa netýka len EFSI, ktorá sa borí s takýmito problémami. To patrí celej komisii. Bolo by dobré, keby sa pozrel na tú legislatívu a povedali by sme, čo je vlastne možné alebo čo nie zdá e, sa, že komisia sa chce vybrať cestou komitológie. To je v poriadku. Z môjho pohľadu je v poriadku ísť aj podobnou cestou, ako navrhol teraz predstaviteľ komisie. Najskôr v podstate sa e, v podstate povedali všetci napríklad producenti olivového oleja a 100%, na, 100%, 100% obsah tuku, my, ale však je to napriek tomu zdravé. Čiže oni sa ohradili. A čo potom tradičné potraviny? E, všetci, ktorí povedzme nebalia potraviny, tak eh, povedia, nás sa to netýka, nám dajte pokoj, lebo to sa týka len balených potravín. Kolegyne, kolegovia, toto nie je elegantný spôsob, ako riešiť legislatívu. Eh, to, čo povedal kolega, tak to naozaj predstavuje rozumný postup povedať, že sú isté výnimky, alebo tie stanoviť, eh, ktorých sa to nebude týkať táto legislatíva. K tomu chcem ešte niečo povedať, pokiaľ ide o tie zdravotné tvrdenia alebo tie nutričné profily tam nehovoríme primárne o tom, čo má byť zakázané, nehovoríme ani o označovaní, hovoríme vyslovene len o tom, ako e, by mala byť, e, aká by mala byť väzba medzi charakteristikami produktu a medzi tvrdením, e, pokiaľ ide o zdravotné účinky. A parlament napriek želaniu komisie sa dohodol, že aj napriek tomu istá časť, keď nebude splnená, istá časť nutričného profilu, je možné ešte stále zniesť ten zdravotný nárok. V prípade že e, aj keď teda dojde povedzme k prekročeniu e, povolenej miery soli alebo tuku, čiže vezme sa istá časť e, toho, toho nutričného profilu a na ňu sa vzťahne ten nárok, to je v poriadku a myslím si, že by sa mohol ale zvažovať aj ten proces toho spracovania, povedzme. Ešte by som sa ale chcel vrátiť k jednej veci a tu chcem vedieť. A správa EFSI, ktorá bola publikovaná v januári, z nej som nebola rozumnejšia ako to chcete spraviť? Budete vytvárať kategórie, vezmete všetky jogurty? Ja som to celkom nepochopila, ale môže to byť úplná sprostosť. Ako chcete stanoviť, čo je vlastne dobrý nutričný profil. Budete to vzťahovať vyslovene len na ten samotný produkt, alebo rozhodnete vedeckým postupom, alebo stotožní sa s tým, čo je podľa vedcov dobrý podiel tukov v rámci jogurtov. Je to 3,5% alebo koľko je to? Pre mňa by to bolo 1,5%, pre môjho muža, ktorý nemá problém s nadváhou, by to mohlo byť 3,5%. Ako to chcete vyriešiť? A e, na to treba určite dosť času. A tam vidím naozaj potrebu to e, zlepšiť a takisto sa s tým spája veľa očakávaní. Thank you very much, Ďakujem pekne ešte raz, pani, Sau- pani Auken. Druhé kolo, nech sa páči man kan sige tak til kommissionen for svaret, som jo i det store hele... Ďakujem uh, za odpoveď a to iba potvrdzuje chýry. Eh, potvrdzuje to to, čo sme predpokladali. A keď je to tak zložité, ako o tom teraz hovoril Dagmar, tak možno povedať, že čas je veľmi krátky ja teraz nedokážem posúdiť, či je to naozaj také zložité, ale ja som očakávala jasnú odpoveď, pokiaľ ide o nutričné profily. Ako možno na produkt napísať, že je zdravý, keď nie je zdravý? Keď nie je zdravý, tak ho nemôžno tak pomenovať. Nemôžem povedať, že ten e, produkt určený pre nejaký je zdravý, keď nie je taký, keď tam je príliš vysoký obsah cukru. Teraz musíme samozrejme počkať, čo povie komisia. E, tu ide o veľkú, veľkú pozornosť verejnosti, čo tu prebieha a musíme dbať o to, aby spotrebitelia dostávali korektné informácie, čo produkt obsahuje. Musíme e, dbať o to, aby sme nespôsobili zmetok a aby e, tie produkty nemali falošné tvrdenia. Komisia sa musí postarať o to, aby sme dostali politicky neutrálnu odpoveď a aby nezáviselo od toho, ktorá frakcia to podáva. Okay, uh Ďakujem pekne. Ďalej sa hlási pán poslanec Zíba. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že v tom sme si všetci zajedno, že chceme obyvateľstvu ponúkať zdravé potraviny a musíme na to mať príslušné predpisy. O tom nemôžno pochybovať. Ale myslím si, že dôležité aj to, aby sme bojovali proti zvyšovaniu obsahu tukov a, a musíme tomu venovať pozornosť. A myslím si, že tie zdravotné tvrdenia nie sú na to primeraným prostriedkom. Rád by som vedel a, od komisie, podobne ako Dagmar Parent, podľa akých vedeckých poznatkov chce komisia stanovať tieto profily, nutričné profily. Vieme, že v komisii je niekoľko vedeckých škôl, ktoré sa odlišujú. E, samozrejme, možno povedať, čerstvé ovocie je zdravé, e, predlžuje život alebo zabraňuje rakovine, ale tam je mnoho názorov. Takže ku ktorému názoru sa prikloní komisia a ako to bude zdôvodňovať aj na pozadí toho, že rozhodujúci vplyv na život, na, na zdravotnú hodnotu produktu majú nielen látky, ktoré e, sú obsiahnuté potraviny, ale aj ich e, kompozícia. Po tretie e, hovoríme o eh, alebo predpokladáme spotrebiteľov, ktorí sa rozhodujú racionálne, ale <laughs> ja viem, že spotrebitelia sa nerozhodujú racionálne v živote a často robia iné rozhodnutia a tiež vám mi zaujímalo by ma, či komisia má aj nejaké psychologické štúdie, alebo či chce zadať nejaké štúdie, totiž ako sa rozhodujú, podľa čoho sa rozhodujú spotrebitelia Eh, lebo sa obávam, že tam často eh, vidíme veľmi protichodné faktory, teda že spotrebitelia sa niekedy správajú úplne trucovito. Je to správanie, ktoré vidíme aj u detí. Teda my ja si myslím, že veci neposlúžia, ak budeme predpokladať spotrebiteľov, ktorí sa rozhodujú racionálne. A preto by ma zaujímalo, ako sa na to pozerá komisia, ako e, sa vysporadúva s touto druhou úrovňou e, a, a aké kritéria teda chce stanoviť a čo e, bude potom ovplyvňovať ich výsledky. Ďakujem. Thank you very much, uh, Richard. Uh... One... Ďakujem pekne, Richard. A ešte pani Renáta Zoma, nech sa páči. Ďakujem, ospravedlňujem sa, že som prišla neskôr, zdržal som sa na diálnici. Trošku ma mrzí, že som nepočula vaše vystúpenie, iba som si to mohol predstaviť z toho, čo povedala pani Rod Perensová A tiež to, čo povedal pán, e, pán Ziber, ovocie je zdravé. Áno, spomínam si, keď sme začali diskutovať o zdravotných tvrdeniach e, a pýtali sme sa komisie, čo s ovocím sú ovocia, ktoré majú vyšší obsah cukru. Tam už potom nemôžno povedať, že čerstvé ovocie je zdravé. Ja som to vtedy myslel ako vtip. A nemôžem zabudnúť, ako komisia vtedy tu povedala, že to sa tak jednoducho nedá pozerať a možno sú druhy ovocia, ktoré majú vysoký obsah cukru a možno potom nemožno paušálne naozaj povedať, že ovocie je zdravé. táto diskusia už prebehla dávno a zdá sa mi úplne nezmyselná. Niektorí poslanci zo skupiny zelených e, hovorili o tom, že ovocie treba posudzovať každý deň na novo, pretože denodene ubúda obsah vody, keď je uskladnené. A tu si uvedomujem, na aké pomílené cesty sa môžeme v celej tejto téme dostať. Ja som rada, že teraz sa tu hovorí o výnimkách z pravidla pretože pri posudzovaní jednotlivých potravín, pokiaľ ide o nutričné profily, pokiaľ ide o masné kyseliny, tak tam sme vždy varovali pred tým, že to sa dotýka práve základných potravín. A základné potraviny sa tu vyhlasujú ako, ako tie nesprávne. Ja som už 3 alebo 4 roky dozadu upozorňoval na problém chleba. Nie všetky druhy chleby sú rovnaké, napríklad európsky e, biely chlieb nemožno porovnávať so severoeurópskym tmavým chlebom. Ja viem, že ste boli prekvapení a asi ste to nevedeli, ale to je normálne, lebo, lebo potraviny sú veľmi rôznorodné v Európe a máme množstvo regionálnych špecialít, ktoré nemôžeme všetky poznať. A To je súčasť našej kultúry, tieto regionálne špeciality. Tie máme na stoloch a tanieroch už po celé storočia a nikto na to ešte nezomrel. Ehm, musíme urobiť niektoré kroky, ale to nedokážeme, ako som to už povedala, označovaním potravín, to nefunguje. Musíme použiť osvetové kampane, informačné kampane už vo škôlkach, treba do toho zahrnúť rodičov, pretože ani rodičia už nevedia veľa o potravinách. To znamená tiež, že už nemáme priamy vzťah ku polnospodárstvu. E, myslím si, že to nariadenie o zdravotných tvrdeniach komisia pripravila na to, aby e, predišla zavádzanie spotrebiteľov zo strany reklamy, ale ukazuje sa, že tu nejde už o, alebo nemalo by ísť o zavádzanie spotrebiteľov reklamou, ale ide o výchovu. Musíme e, predísť tomu, aby sa niektoré produkty označili ako zlé, aby museli e, miznúť z trhu a aby tu zostali len veci, ktoré sa politicky považujú za zdravé. Ale na to nemáme žiadne vedecké podklady. Veda hovorí, že to sa nedá tým, že jednotlivé potraviny posúdime, nemožno prispieť ku vyváženej strave spotrebiteľov to závisí od veku, od e, životného štýlu, od toho, či sa hýbe alebo nehýbe. Teda celý tento koncept e, nutričných profilov považujem za nezmyselný. E, a tieto veci o regionálnych špecialitách, e, o životnom štýle len potvrdzuje, že to nie je možné. A toto sú len politické koncepty, sa to nemôže vytvoriť. Preto je dôležité, aby parlament využil svoje právo výhrady a aby sme zapojili aj radu. Toto je politický koncept, má politické e, prahové hodnoty a nemá to žiadne vedecké pozadie. Ja nie som, a už som za to a, a som presvedčená, že takýmito varovnými signálmi na inak sa nedostaneme ďalej. My máme veľmi prísnu legislatívu v Európe, pokiaľ ide o potraviny, e, nemožno žiadne potraviny označovať ako zlé. Treba informovať spotrebiteľov, treba im povedať, že sa majú tak trošku viac aj hýbať. E, ja som vďačná za to, že tu bude celý rad e, výnimok a že naši spotrebitelia sa nenechajú úplne poštovať proti Európe aj vo svetle blížiacich sa volieb a e, dúfam, že sa mi podarí v následujúcom volebnom období a dúfam, že v ďalšom nariadení o potravinách tento koncept E, nutričný profil celkom vypadne, lebo to nie je vedecky podložené a preto to aj nefunguje. Ďakujem. Thank you very much indeed, uh, Mrs. Auken Kotmeier. Ďakujem pekne. Ešte, ešte pani Auken. Gør er det helt kort. Nu skal vi ikke tage den diskussion, vi har vedtaget det, vi har vedtaget. No stručne. Nechceme teraz viesť diskusiu o tom, čo sme tam dali alebo čo nie, ale myslím si, že tvrdenie, že ovocie je len zdravé, myslím si, že je veľká e, skupina v rámci našej kultúry alebo v rámci našich teda štátov, ktorí typ, e, trpia e, diabetes dvojkou a teda cukrovko typu 2 a to vyplynulo povedzme aj z konzumácie ovocia. A oni by sa mali zdržiavať povedzme niektorých typov ovocia alebo konzumácie a to platí aj pre zeleninu. Veľa ľudí o tom ale nevie. Veľa ľudí nevie, aká je, povedzme, aký je obsah cukru, napríklad v že je vyšší ten podiel cukru, ako je to v prípade pomaranča. A pre nich je určite dôležitá informácia o zvýšenom podeli cukru, alebo respektíve cukrov. A všetci mali mať možnosť získať informáciu o tom, čo vlastne obsahuje ten produkt. Keď sa povie, že niektoré typy chlebov sú v poriadku a niektoré nie, tak určite to nie je dobre takto selektívne postupovať. Potom môžeme postupovať rovno tak, ako hovorila pani Kurbet. Môžeme prijímať isté e, výnimky, ale to musí byť podložené niektorými vedeckými informáciami, ale však nie je tomu možné pridávať alebo pripájať aj e, tvrdenia v oblasti e, zdravotnej. Napríklad tí, ktorí trpia zvýšeným cholesterolom, musia vedieť, e, či tie potraviny, ktoré konzumujú, nezhoršujú ich, e, povedzme, úrovne cholesterolu. Čiže vždy je nevyhnutné poskytnúť túto informáciu, aby vedeli spotrebitelia. No... poriadku. Máme času e, dosť, takže môžete sa vyjadriť aj viackrát. Neviem, či niekto už pribral z ovocia, nepočul som o takom prípade, ale nikdy neviete. Nech sa páči, pani kolegyňa. Krátko odpoveď. Údaj, pokiaľ ide o obsah, alebo látky obsiahnuté v potravinách, to sa rieši novým eh, nariadením o označovaní. Som rada, že tam je táto informácia, vždy sme hajili takúto myšlienku a mali by sme na tom aj trvať ale nejakým spôsobom e, overenie nejakej potraviny, alebo teda no, no, usvedčenie z pohľadu teda toho, čo obsahuje, to je už iná vec. A e, my e, v podstate môžeme robiť tú legislatívu len pre priemerného spotrebiteľa. Priemerným patria aj takí, ktorí sa tešia istému priemernému zdraviu, alebo ktoré ktorí majú takéto zdravie. Nie je možné brať do úvahy všetky e, skupiny pacientov v rámci e, tvorby legislatívy a teda pokryť všetky eventuality a všetky prípady. Ja by som tak rada spravila, ale nie je to možné jednoducho. Ten priemerný spotrebiteľ, to je ten adresát náš a ten vykazuje isté priemerné e, zdravotné, povedzme, parametre. Thank you very much indeed. I would like to give the floor... Uh, Ďakujem pekne. A ešte sa vyjadrí opäť zastupca komisie. tak zaznelo veľa, takže nech sa páči. Take a floor, please. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne. Keď budeme mať návrh eh, opatrenia v parlamente, tak neviem, aké budú tie otázky. Nechcem si to ani len predstaviť ale teraz sa pokúsim zodpovedať na tie otázky, ktoré sa e, pani poslankyne a pani, pani poslankyne pani poslanci spýtali. Najprv pani Korbej. Ja by som chcel jasne povedať, že keď hovoríme o výnimkách, tak ako sa o nich hovorí v nariadení, tak sú to výnimky z toho, aby e, nejaká potravina musela mať nutričný profil. Teda tie potraviny alebo kategórie potravín, ktoré budú mať výnimku, nebudú spadať pod povinnosť nutričného profilu a budú mať možnosť mať tam tvrdenia na označení, pokiaľ budú e, odôvodnené a to bude vlastne schválené bez nejakých obmedzení. To je to, čo znamená výnimka. Pokiaľ ide o zákaz, zákaz e, tvrdenia, ten už je obsiahnutý v nariadení. Týka sa tvrdení e, o alkoholických nápojoch, plus sú tam nejaké ďalšie výnimky. Alkoholické nápoje teda nemôžu mať žiadne tvrdenia e, s výnimkou e, zníženia mm, alkoholu a ešte jedného. Dúfam teda, že táto situácia je jasná. Neviem, respektíve vy ste povedali, že by tu malo byť, e, malo byť komunikácia so spotrebiteľmi formou nutričných profiloch. Myslím, že pani e, Zom zodpovedala na argument e, pani Auken, naozaj nutričné profily, už som to na úvod povedal, nebudú odkomunikované spotrebiteľom ako také, budú to iba akýsi filter toho, či môže byť na výrobku e, uvedené dané tvrdenie. Tu by som chcel zodpovedať otázku pána Zebera. My si uvedomujeme, že spotrebitelia, keď si vyberajú, e, ten výber vyplýva z viacerých e, kritérií, pohodlnosť, chuť, e, cena, to všetko sú veci, ktoré sú možno dôležitejšie než nutričné hodnoty, ale keď eh, sme hovorili o, o tomto pri, eh, príjmaní nariadenia, tak eh, aj nutričné faktory sa čoraz častejšie zohľadňujú zo strany spotrebiteľov. Keďže tí si uvedomujú súvis medzi tým, ako sa stravujú a tým, ako sú zdraví. A pokiaľ ide o otázku vzdelávania, súhlasím, že tá je veľmi dôležitá. Informácie pre spotrebiteľov sú veľmi dôležité. Ale nesúhlasím s tým, čo tu pani, pani poslankyňa povedala, teda, že označovanie by nebolo jeden zo spôsobov, nebo jeden zo spôsobov, ako, ozn- ako informovať spotrebiteľov, ako ich vzdelávať a ako im pomôcť e, správne sa rozhodnúť pri nákupe. Ako ona sama povedala, e, nutričné označovanie pomôže, práve naopak pomôže E, v tomto spotrebiteľom. Pokiaľ ide o tie, o tie tvrdenia, to všetko sú predsa dobrovoľné záležitosti. Nie je to nič povinné, nie je to niečo, čo by na tom označení, na tom balení muselo byť napísané. A práve preto sú tu tie nutričné profily, e, e, pán Zeber, pretože je dokázané, že tvrdenia sú faktorom, ktorý ovplyvňuje e, to, čo si spotrebitelia kúpia ktoré potraviny. A práve preto sú to tie nutričné profily, ktorých e, cieľom je zabezpečiť, že spotrebiteľ nebude zavádzaný. V tom zmysle, že by tie tvrdenia zdôrazňovali iba tie pozitívne stránky danej potraviny, pričom e, daná potravina môže mať aj negatívne aspekty, ale tie sa nespomínajú. Hoci opäť e, súhlasím s tým, čo ste vypovedali aj pán, teda pardon, pani Zom, teda, e, že vo všeobecnosti e, všeobecné stravovanie je veľmi dôležité. A na záver chcem povedať, že nie je to EFSA, ktorá tieto nutričné profily môže uvádzať, vytvárať. Je to v nariadení napísané, že nutričné profily e, pripraví komisia prostredníctvom stáleho výboru, teda postupu stáleho výboru. Nie je to teda hociaký postup, ktorý komisia zvolí, je to konkrétny postup, ktorý je opísaný v nariadení teda komitológia e, s preskúmaním, so skrutíniou a k tomu sa EFSA vyjadrí, ale samozrejme regulačné orgány, teda e, komisia pro členské štáty pod kontrolou parlamentu, e, tie príjmu konečné rozhodnutie. To je z mojej strany všetko, okrem ešte jednej poznámky, netýka sa to iba jednotlivých produktov, kde budú tieto nutričné profily. Skôr by sme chceli navrhnúť taký postup, že by sa to týkalo všetkých potravín s tým, že isté kategórie potravín, ako som už povedal, sú dôležité v celkovej stravovaní, v celkovej diete a tie by mohlo, možno mohli mať isté špecifické ustanovenia, ktoré by mohli mať špecifické profily a tie by boli odlišné než tie, ktoré sa týkajú E, všeobecne všetkých potravín. Ďakujem. Okay. Thank you very much indeed. Uh, I have two or three more names on my list. Ďakujem pekne, ešte sa hlásia ďalší dvaja alebo traja rečníci, pán Zieba. Keďže máme ešte čas, využijem príležitosť a položím ešte raz otázku. Uh, za, za komisie neodpovedal na moju otázku. On predpokladá, že všetci spotrebitelia sa rozhodujú ran, racionálne. Ja sa pýtam, má komisia štúdie, podľa akých kritérií e, sa rozhodujú aj neracionálni spotrebitelia. Teda komisia predpokladá len to, že e, sa všetci rozhodujú racionálne, ale sú štúdie, ktoré ukazujú iným smerom. E, zadala komisia štúdie v tomto smere? Okay, uh, e, Mrs. Auken. Ďakujem pekne, pani Auken. Ja chcem komisiu vyzvať, aby tiež urobila takéto štúdie iste majú dosť čo robiť, ale veľmi ma mrzí, že lobizmus je taký silný a že sa tieto veci naťahujú. Lobbysti sú veľmi mocní a vplyvní a stále sa to odsúva a tak sa s tým dostávame až do ďalšieho volebného obdobia. Takže by som bola vďačná za odpoveď. Okay. Uh, Mr. Maturakis, uh... Pán Maturakis, chcete k tomu niečo dodať? Thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem pekne. Komisia nepripravila zatiaľ, neobjednala si eh, žiadnu špecifickú štúdiu pokiaľ ide o správanie sa spotrebiteľov, ale existujú štúdie, e, ku ktorým komisia má prístup, ktoré zvážila, zohľadnila. Ako som povedal, si uvedomujeme, že e, isté nutričné otázky nie sú to, na čo spotrebiteľia myslia v prvom rade. Predsa len pre niektorých spotrebiteľov je to faktor dôležitý. Thank you very much indeed. Uh, um... Ďakujem pekne. Toľko teda posledný bod na dnešnom programe. Ďakujem pekne za túto e, zaujímavú výmenu názorov. Dúfam, že všetci prídete aj zajtra, pretože zajtra máme program bohatý. Bude to naše posledné stretnutie a chcel by som ešte zopakovať, že by som vás chcel teda pozvať na spoločnú fotografiu cez obed a takisto aj na E, pohárik, potom e, e, skoro večer alebo neskoro popoludní. Ďakujem.